ale mali by si byť istí, že, bude, že, že tieto hodnoty budú jadrom našej legislatívy a že nezmiznú. Ďakujem. Grác. Ďakujem pekne. A teraz za ECR pán Jedna minúta. Táto diskusia